Bene, buongiorno a tutti. Abbiamo confermato questa... Dobre odpoludne, takže... Myslím, že tento podvýbor sa osvedčil. Keď sa pozriete aj na našich hostí. No a na treťom poschodí vidíte, že je e, stretnutie na vysokej úrovni o migrácii. Možno si poviete, že to vyrieši všetky problémy, ale pre nás je tiež dobré e, venovať sa našim dôležitým diskusiám. A teraz máme tu Virginiu Gamba, špeciálnu predstaviteľku z generálneho tajomníka pre deti v ozbrojených konfliktoch. Je najvyšším morálnym hlasom, ktorý hovorí za deti. A chcem tiež srdečne poďakovať vynikajúcu prácu ktorú odviedla pani Sarangu, ktorú sme už dvakrát mali vo v našom podvýbore. Ďakujem ešte raz, že ste prijali našu pozvanku, pani Gamba, a tešíme sa na to, že si vypočujeme, aké sú priority vášho mandátu. Jeden taký znepokojivý vývoj, ku ktorému by som vás poprosil, aby ste sa viedeli, je uh, za, angažovanie neštátnych aktérov a teda aká je doteraz situácia. Napríklad v Stredoafrickej republike to viedlo k prepustení tisícov detí, tisícov detí, ale iné skupiny ako Alšova, Boko Haram, Islamský štát v Iráne a Levante, v Iraku a Levante e, spôsobili extrémne násilie a deti nie sú len cieľom ich útokov, často viac a viac ich tieto skupiny zneužívajú na páchanie násilných činov. A bude tiež zaujímavé vypočuť si od vás viac, ak sa teda môžete s nami o to podeliť. O nadchádzajúcej správe generálneho tajomníka o deťoch a o zborných konfliktoch, najmä prílohách vzhľadom na to, že mimovládne organizácie eh, naozaj vyjadrili porutovanie eh, z rozhodnutia generálneho tajomníka eh, zmraziť nejaké ďalšie kroky na posne práv detí v ozbrojených konfliktoch. Takže teraz dávam slovo vám potom budeme diskutovať s poslancami. Ďakujem veľmi pekne. E, je mi veľkým potešením, že tu dnes môžem s vami byť a hneď na úvod chcem vyzdvihnúť, že hoci som iba nejaký mesiac vo funkcii, mala som dosť času pre, si všetky materiály nášho úradu. 20 rokov angažovanosti, 20 rokov práce po prvom, prvej rezolúcii, eh, čo bol fenomenálny príbeh úspechu úradu, eh, ktorý sa zaoberá práve deťmi v ozbrojených konfliktoch. A Leila odvedla skutočne fantastickú prácu za posledné 4 roky a teda nastupujem do ich šlapají ja som presvedčená, že ak by môj úrad neexistoval, tak dnes by možno neboli také univerzálne štandardy vo vzťahu k porozumeniu, že nábor a zneužívanie detí vo vojne je e, zakázané. To samotné už je dôkazom toho, že e, bolo veľmi úspešné primeť všetkých k pochopeniu tohto základného princípu. Ale okrem toho sme boli svetkami viac než 120 tisíc detí, ktoré boli demobilizované, reintegrované do e, života, teda to bolo počas mandátu nášho úradu. Takisto viac než 27 akčných plánov sme zrealizovali s neštátnymi aktérmi, ako aj s vládnymi aktérmi. A niektoré, treba povedať, že začínajú prinášať e, ovocie a v tomto momente robíme 20 e, e, situácií e, v konfliktoch a v týchto situáciách vidíme určitý efektívny pohyb s tými akčnými plánmi, čo sme re, re, vyrokovali s našimi teda skupinami a s vládou, takže myslím, že je to celkom slušný pokrok. Videli sme pokrok v situáciách napríklad v akčných plánoch, tu by som teda upresnila, v akčných plánoch sme videli pokrok na Filipínach, v Kolumbii, v Mianmarsku, v, v Sudáne, v Demokratickej republike Kongo a určitý pokrok sme zaznamenali aj v Afganistane. Nuž, ale vo väčšine týchto situácií Mnohé sú dlhotrvajúce konflikty, niektoré sú nové alebo vznikajúce a sú to veľmi násilné situácie a to veľmi pozorne sledujeme hm. a snažíme sa teda niečo zmeniť. Nebudem vás nudiť, Leila tu už dvakrát bola, vysvetlila, čo robíme v našom mandáte, ako to robíme, ale veľmi rada zodpoviem na akékoľvek otázky ku ktorýmkoľvek týmto um, aspektom úradu. Uh, nech sa páči, môžete sa pýtať. Ja považujem za fascinujúce, uh, že keď bola prijatá tá prvá rezolúcia, tak odtedy náš mandát vlastne udržiavala pri živote Bezpečnostná rada príjmaním 11 rezolúcií a v priebehu rokov kritéria, na základe ktorých je možné identifikovať naše vzťahy, E, teda voči e, deťom v ozbrojených konfliktoch to pokračovalo, takže monitorujeme 6 veľkých porušení proti deťom a 5 z toho e, boli predmetom rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a to teda každoročne o tom podávame správu. Sme možno najmenšia kancelária sekretariátu s tou najväčšou záťažou, pokiaľ ide o písanie správ. Dávame správy e, valnému zhromaždeniu, Bezpečnostnej rade a Rade pre ľudské práva každoročne. Okrem toho tiež e, máme národné správy o situáciách, ktoré my e, realizujeme a vo všeobecnosti sa to týka na 3-4, týka sa to 3-4 rokov pokroku, sú nejaké akčné plány, na ktorých sme s nimi pracovali ja radšej by som odpovedala na otázky, ako som už povedala, e, pokiaľ ide o mechaniku tej kancelárie, ako fungujeme, ako získavame informácie v teréne, ako e, ich dávame, tak povedať, do tých balíkov, aby sme ich odprezentovali ako správu, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že máme veľkú zodpovednosť, keď pôvodné rezolúcie boli prijaté, vyzývali nás, aby sme e, každoročne bezpečnostnej ráde dávali správy, vrátane prílohy, e, kde by boli uvedené tie porušenia, a to je veľmi dôležité, dôležitá úloha, ktorú musíme brániť. Je absolútne rozhodujúce, aby sme bránili výročnú správu aj prílohu, prílohu niektorí nazývajú zoznam. E, ja som presvedčená, že ak to uznesenie, ktoré viedlo k tomuto mandátu, ktorý mám, ak e, by sa o tom dnes rokovalo, o tejto rezolúcii, tak by sme nikdy v Bezpečnostnej rade nedosiahli konsenzus, aby tam bola aj taká príloha so zoznamom e, týchto prestup, porušení. Takže myslím, že toto je z minulosti, musíme to brániť pretože to bude naozaj veľmi dlho trvať, kým e, Bezpečnostná rada opäť dosiahne konsenzus, aby e, sa e, podujala na pri priraďovanie zodpovednosti, ako sme vedeli v prípade Sýrie. Takže ja som, ja si veľmi uvedomujem význam uh, bránenia mechanizmu, ktorý máme. Našťastie ho nemusím brániť veľmi intenzívne, pretože aj generálny tajomník ho veľmi bráni. E, a ja teda môžem prejsť hneď k poslednej časti vašej e, pripomienky a potom sa môžeme vrátiť k tej otázke dynamiky neštátnych aktérov e, a ako dnes to má dopad na deti pretože myslím si, že o tom musíme dosť podstate viac konceptuálne e, rokovať. E, ja som pred mesiacom sa teda ujala svoje funkcie, generálny tajomník začal v januári a ja som sa ani neuvedomila, že prvých 4-5 mesiacov tohto roku e, kolovalo množstvo všelijakých klebiet alebo obáv nielen zo strany mimovládiek, ale aj zo strany členských štátov a niektorí členovia e, Bezpečnostnej rady tiež mali možno takú predstavu, že e, bolo prijaté rozhodnutie zmraziť zoznam tento rok. Nie je to tak. Takže ja naozaj som veľmi zaneprázdnená, rozprávam sa s mimovládkami, e, ako som už povedala, stretla som sa už s viacerými, z Human Rights Watch, Save the Children, um, s mnohými, ktoré teda mali obavy a vedieme neustály dialog. Myslím si, že ten problém je v tom, že minulý rok bol masívny problém v OSN, boli tam veľké tlaky zo strany jedného členského štátu, ktorý bol uvedený na zozname a ten tlak e, pocitil generálny tajomník vtedy a bolo prijaté rozhodnutie vtedy, že ten problém sa prenesie na tento rok. Takže myslím, že na to ľudia zareagovali. Ľudia sa snažia nám pripomenúť, aby sme nešli tým smerom ako minulý rok. To je jediné vysvetlenie, ktoré ja na to mám, na tieto obavy. Ale chcem vás ubezpečiť, že nie sú žiadne zmeny ani žiadne inštrukcie, ktoré sme dnes mali, týkajúce sa akéhokoľvek rozhodnutia uviesť alebo neuviesť e, niekoho v tej správe. Tá správa ešte neexistuje, e, usilovne na nej pracujeme a čakáme ešte stále na vstupy od viacerých členských štátov, ktoré buď boli v minulosti na zozname, alebo mm, je riziko, že sa tam ocitnú, majú právo vidieť návrh, vyjadriť sa k návrhu, čakáme ešte na ich vstupy a E, teda e, spolupracujeme s nimi, pýtame sa ich otázky. Takže tento rok trošku meškáme s tou správou. To je pravda. E, pravda je, že dva, roky, dva mesiace meškáme a to súvisí s tým, že ja som sa len veľmi neskoro ujala funkcie minulý mesiac a súvisí to aj s tým, že ešte stále dostávame tie vstupy od štátov. Ako náhle tá správa bude hotová, pripravená, pôjde to všetko svojou bežnou cestou, bude mať samozrejme prílohu, generálny tajomník s odporúčaním nášho programu na základe správy príjme rozhodnutie. Takže čo sa mňa týka, nemali by sme nejako e, predbiehať e, definitívny výsledok. E, nie je, že by nebola vôľa zastaviť niečo, čo sa deje. Chcela som vás teda ubezpečiť a keď už som v Bruseli, stretnem sa aj so zástupcami vládiek a vždy sa s nimi stretávam a snažím sa im vysvetliť a mm, zmieriť ich obavy. Takže to som chcela, tak povediať, sa nadniesť eh, raz a navždy to um, vysvetliť. No a ešte by som sa chcela podeliť o jednu vec. Možno by ste chceli vedieť, ako ja vniesie možno trošku iný prístup e, k tejto mm, téme, čo teda plánujem ja. Možno vás to bude zaujímať. Asi 10 dní som si naozaj čítala všetky dokumenty, ktoré za 20 rokov e, boli prijaté. Videla som všetky tie rezolúcie a uvedomila som sa, že, že sú tam medzery, že niektoré veci e, neboli súčasťou práce a ja sa teda vrátim k tomu pôvodnému mandátu čo najviac. Pôvodne sme mali robiť tri veci. Jedna bola um, budovanie verejného povedomia, trošku sme sa tomu venovali, videli ste uh, kampaň Deti nie vojaci, ale to rieši len jedno z porušení zo šiestich a ja chcem teda podstatne väčšiu osvetovú kampaň pre verejnosť týkajúcu sa všetkých šiestich závažných porušení, aby teda sa budovalo povedomie o nich globálne a lokálne Ehm, veľmi úzko teda budeme spolupracovať s UNICEFom, s ďalšími partnermi a ešte máme mandát na analýzu a posúdenie. To sa týka tých neštátnych aktérov a my sme mali ten pôvodný mandát na študovanie, posudzovanie a analýzu meniacej sa dynamiky konfliktu, akým spôsobom ovplyvňuje deti to sa robilo pred 20 rokmi, ale na, môj úrad nikdy nemal kapacitu a zdroje, aby naozaj tá analytická skupina e, vznikla. Takže ja chcem vlastne mm, vyvodiť nejaké ponaučenia, chcem mať nejakú takú jednotku, ktorá sa bude venovať práve týmto ponaučeniam a najlepším osvedčeným e, praktikám, aby teda sme videli, ako sa to mení, tie porušenia proti deťam, alebo či sa to nemení. A musíme sa zamyslieť nad tým, čo teda vidíme, aby sme videli, čo funguje, čo nefunguje. A máme veľa zaujímavých prípadov. Napríklad veľmi úzko spolupracujeme s NATO v Afganistane, veľmi úzko spolupracujeme s členskými štátmi. A to máme teda na to, máme toho poradcu pre ochranu dieťaťa a v Afganistane je v spojení s velením. No a máme takisto štandardné operatívne postupy medzi môjim úradom a NATO o tom, ako by sa malo postupovať, čo sa dá urobiť, aby sa minimalizovali tie veci, aby sa zastavili. Hmm aby teda nedochádzalo k porušeniam proti deťom. Myslím, že to je tá osvedčená prax, to je zložité ponaučenia, ktoré by nás mali posunúť vpred a mňa naozaj nesmierne zaujíma, veľmi pozorne sledujem eh, tú možnú, to možné no, vojenské rozhodnutie týka sa Sahelu, že by tam mohla byť misia v Saheli a viem, že vy pod to veľmi intenzívne podporujete a ak sa to udeje, tak dúfam, že budem s vami veľmi úzko spolupracovať. Naozaj sa snažím navrhnúť, aby e, takýto poradca pre ochranu dieťaťa bol aj v Bavaku pri e, velení aby štandardné operatívne postupy možno na základe tých, ktoré máme vypracované z NATO, aby e, úspešne, ktoré tamto v Afganistane to funguje, že by sa to prenieslo teda aj do Bamako. No a potom veľmi pozorne sledujem pokrok v Kolumbii, demobilizácia detí e, začína prinášať veľmi dobré výsledky, ale určite znepokojenie. Vidíme teda nové javy. E, tam sú dve generácie e, ľudí, ktoré teda boli bojujúce rodiny, sú demobilizované, ale nemajú kam ísť, e, nie sú integrovaní, pretože vlastne dve generácie boli len v tej situácii boja. Čiže treba podstatne viac sa zamýšľať nad tým procesom obnovy detí a mladých ľudí. Ich, e, musíme sa zamyslieť nad psychosociálnou podporou, pred e, tou integráciou. Musíme im dať aj možnosť zadobudnúť zručnosti, ktoré sú v súlade možno aj s tými cieľmi strategického rozvoja OSN v krajinách, ktorých sa to týka. Čiže naozaj je tu veľa práce, ale no, mm, okrem toho teda e, s týmto príkladom v Kolumbii, čo vidíme, teda môj úrad bol naozaj kľúčový spolu s vami a vaša práca v Kolumbii pomohla, e, sprostredkovala a podporila ten mierový proces. A nám sa podarilo teda, tak povediac, vhupnúť do toho mierového procesu ako, teda návrhom, ako demobilizovať tie e, deti, ak by ten mierový proces bol úspešný. Čiže mierové dohody, mediácia od samého začiatku musí upriamiť pozornosť na túto tému, čo sa udeje s deťmi. Myslíme si, že samé o sebe e, to e, je aj konflikt medzi stranami, takže mám toho veľa, čo by som mohla povedať. Ja viem, že nemám veľa času, radšej by som zodpovedala na Eh, otázky a potom to extra doplním v priebehu času. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za toto vystúpenie. A pán Gál dostane, pani Gál dostane slovo, aby mohla sa vyjadriť k tejto situácii detí v konfliktoch. Ďakujem za prezentáciu a za prehľad situácie. Myslím si, že je to dôležité mať túto prílohu a všetci tu v tejto miestnosti sa určite na tom zhodneme. To by mohlo naozaj aj zmeniť postoj vlád. Vidíme deti, ktoré sú obeťami a chcem vyzdvihnúť, aby ste to spomínali, že je veľmi náročné integrovať tieto deti následne a to je teda aj moja otázka, pretože si myslím, že čo sa dá urobiť, aby sme väčší dôraz skladli na to, že po tom, čo tí deti už budú mimo konfliktu, alebo konflikt sa ukončí, vidíme deti, ľudí, ktorí majú problémy, sú traumatizovaní možno na celý život a je veľmi ťažké integrovať ich do bežného života eh, komunity. Čiže dôležité by bolo aj toto, aby sa tam viac urobilo v tejto súvislosti. Barbara. Thank you. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj za vaše vyhlásenie. Ja by som nadviazala na to, čo ste povedali o tom zozname krajín, ktoré majú Eh, negatívny záznam o páchaní vojenských zločinov proti deťom alebo porušenia ľudských práv na deťoch. Minulý týždeň sme v parlamente vydali uznesenie o Jemene a ja si myslím, že v Lani na jeseň eh, bolo jasné, že na základe koalície o Jemene sme zachytili trend, pokiaľ ide o školy, trhy a nemocnice a tom čase, ja nie som diplomat, takže to neviem posúdiť, ale bolo to tak, že Saudská Arábia by mohla byť vyňatá z tohto záznamu, zoznamu, ale teraz vidíme e, obrazy hľadujúcich a umierajúcich detí, pretože e, koalícia blokuje prístavy a letiska, čiže humanitárna pomoc sa nemôže dostaviť a nemôže byť poskytnutá týmto deťom. Je šanca nielen zmraziť tento zoznam ale možno doplniť k tomuto zoznamu, ak sú relevantní aktéry, ktorí sú kvalifikovaní na to, aby sa dostali na tento negatívny zoznam. A moja druhá otázka sa týka toho, čo práve povedala Kinga Gall. E, vy ste povedali, e, hovorili ste o Kolumbii, hovorili ste, že deti potrebujú psychosociálnu starostlivosť. Keď sa pozrieme na to, čo počujeme, čo počúvame, informácie o oslobodení Mosulu po Daeši, tak je tu toľko hrozných vecí, ktoré deti e, museli zažiť. Takže je tu veľká potreba vo všetkých vojnách a ja sa pýtam, či je to súčasťou vášho mandátu, či vnímate v globálnej rovine, čo všetko je potrebné, alebo či ide iba o starostlivosť o deti, alebo sa má zvýšiť kapacita pokiaľ ide o školenie zdravotného personálu a psychologov, aby boli schopní pomôcť týmto deťom. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že je dôležité, aby sme zdôraznili, že to, o čom hovoríme, je problematika detí a detstvo je to vlastne začiatok ľudského života a dopad, ktoré majú tieto skúsenosti za týchto okolností, myslím si, že pokiaľ ide o otázku integrácie a ako poskytnúť pomoc, aby tieto deti mali vôbec šancu. Viem si predstaviť, že to zvýši aj násilné správanie u nich, keďže to vidia každodenne a ovplyvní to to, ako budú riešiť konflikty v každodenných životoch. A ako povedala Barbara, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, ale ako e, možno zabezpečiť prevenciu v týchto konfliktoch, docieliť prevenciu takýchto skúseností pre takéto veľmi mladé deti. Takisto sa chcem opýtať, pokiaľ ide o globálne konflikty, čo mení perspektívu dieťaťa, keď sa usilujeme o mier. Kto vlastne hovorí za tieto deti? A nakoľko bude vypočutý hlas detí a v súvislosti s tým by som sa opýtala na otázku bezpečnosti, ako môžeme zohľadniť otázku problematiky detí, aby sme upravili agendu bezpečnosti. Neviem, či ste pochopili moju otázku. Ďakujem a ďakujem za vašu prezentáciu a veľa šťastia vo vašej práci. Grazie, altri. Ďakujem. Teraz dám slovo ďalšiemu rečníkovi. Ľudské práva. Dobré popoludne, som Gelen Gola, správcujem v oblasti ľudských práv v ESVČ a som zodpovedná za práva detí. Ďakujem veľmi pekne za túto výbornú prezentáciu. Som rada, že nás navštívite zajtra ráno budú tam zást- bude tam zástupca pre ľudské práva a potom e, tam budú, bude nasledovať prezentácia členských štátov. Takže chcela by som povedať, že Európska únia je zaviazaná voči boja proti e, e tej, tejto problematike a takisto pripravujeme globálnu konferenciu o e, práci detí, ktorá sa uskutoční v novembri, koncom novembra tohto roku. Takže e, treba zohľadniť všetky fázy tohto cyklu konfliktov, prevencia, zvládanie kríz, riešenie konfliktov a to znamená, že sa musíme zamerať na všetky deti. Niekedy zabudáme, že ide nielen o chlapcov, ale o dievčatá, čiže je naozaj dôležité zamerať sa na všetky deti a zameriavame sa, ako ste už povedali, že tu ide aj o sexuálne zneužívanie, sexuálne násilie, e, útoky na školy a na nemocnice a e, bránenie e, prístupu k humanitárnej pomoci. A mňa veľmi zaujalo, keď som počúvala o verejnom povedomí, ktoré chcete zohľadniť, pretože my sme intenzívne podporovali kampaň Deti nie vojaci, Takže mm, určite si o tom vypočujem viac zajtra, ale možno by ste mohli sa k tomu vyjadriť aj teraz, ako bude vyzerať alebo ako chcete zrealizovať toto zvýšenie povedomia medzi verejnosťou a akým spôsobom eh, je možné podporiť vašu kampaň. Ďakujem. Ešte než vám udelím znovu slovo, tak aj ja chcem predložiť návrh, myslím, že táto kampaň by mala mať veľký morálny vplyv a e, mala by sa vyznačovať nielen zverejnením násilia na deťoch e, v ozbrojených konfliktoch, ale malo by ísť aj o to, aby sme zasiahli aj následne, neskôr, v neskoršej fáze. Pápež František sa vyjadril e, ku korupcii Samozrejme, toto nespadá do rozsahu pôsobnosti OSN, ale bolo by možno možné využiť tento zoznam, aby sa lepšie poukázalo na to, čo sa deje a aby to bolo sprevádzané príslušnými sankciami. Jednoducho, aby tá situácia nebola len zverejnená, ale aby sa aj lepšie zasiahlo. Možno by sa dala zahájiť aj takáto práca, možno aj s podporou parlamentov, národných parlamentov alebo aj Európskeho parlamentu. Aký je váš názor na toto? Najradšej by som tu ostala dva dní, pretože naozaj by sme mohli diskutovať veľmi dlho a veľa, takže pokúsim sa byť čo najstručnejšie a nechcem zabudnúť, že som vás chcela o niečo požiadať, takže než poskytnem konkrétne odpovede, tak musím e, povedať niečo, o čom sa diskutovalo v mojom úrade, ale chceli by sme vás požiadať, aby ste sa na toto zamerali. Myslím si, že aby sme dosiahli udržateľný mier, ochrana detí musí predstavovať prioritu v politickom dialógu EÚ. Potrebujeme podvýbor, aby podporoval všetky zainteresované strany pre e, ratifikáciu e, protokolu o deťoch vo vojnových konfliktoch. Treba urobiť oveľa viac a zapájať sa priamo s členskými štátmi, potom v globálnej rovine pre prepustenie detí, ktoré sú uväznené a pre zachovanie implementácie akčných plánov alebo pokračovanie v e, implementácii akčných plánov. A takisto treba pokračovať v inklúzii ustanovení o ochrane detí do každej mierovej dohody ktorá sa uzavrie. Takisto sa musíme zamerať vždy, keď pôjde o školiace misie pre bezpečnostné zložky, tak naozaj musíme využiť tieto misie na to, aby sme zabránili e, násiliu páchanom na deťoch ja vám môžem všetkým poslať dokument, kde budú vymenované prípady a situácie, ktoré to pokrýva. Jednoducho musíme sa viac zapájať, nielen čo sa týka spolupráce, ide o viac. Musí to byť doplnenie. Čo skoro pôjdete do Filipín, eh, prečo nevymieňame informácie, prečo vám nezašleme tieto informácie, než tam pôjdete, prečo e, vás nepožiadame, aby ste postúpili toto posolstvo, prečo to nerobíte s nami, prečo neroz... nespolupracujeme s nami, keď ideme priamo do terénu. Čiže toto sú tie aktivity, za ktoré sme spolu zodpovední. Myslím si, že e, spolupráca je dôležitá, ak e, si myslím, že každý v podstate má zodpovednosť a všetci z nás sú súčasťou a mali by sme o tom viac diskutovať a mali by sme si v zvýšenej miere vymieňať informácie. Čiže toto je naozaj prozba. Riešili sme otázky zdrojov. Viem, že vy takisto riešite otázky zdrojov, ale musím povedať, že som veľmi znepokojená, pretože hrozí, že stratím väčšinu a pokiaľ ide o tie mierové misie, ako napríklad v Stredoafrickej republike, kde mám 17 poradcov v oblasti ochrany detí, že stratím a, tieto miesta. Všade dochádza k reštrukturalizácii, reforme. Takže toto všetko bolo zmenené, všetky tieto funkcie boli zmenené v rámci OSN bez uznania funkcie poradcov pre ochranu detí v dôsledku tlaku niektorých členských štátov, aby sa e, škrtali e, financie OSN, predovšetkým e, v mierových misiách. Dokonca môžu byť odstránené ďalšie funkcie z rozpočtu. Nejde tu len o ľudské práva, ale ide aj o pomoc pri ochrane detí. To znamená, že poradcovia v oblasti ochrany detí vlastne zmiznú. Takže prosím, buďte obozrední. Navrhujem alternatívy, ak sa toto stane. A poradcovia pre ochranu detí v mierových misiách prídu o miesto, tak vy ste prítomní e, v týchto situáciách vo viacerých krajinách, tak prosím, zoberte do úvahy, ja som ochotná za to bojovať, aby minimálne jeden, dvaja e, poradcovia pre ochranu detí ostali. Naozaj je dôležité e, presadzovať túto otázku ochrany, ochrany detí potrebujeme toto do budúcnosti naozaj. E, poradcovia by mali byť prítomní v mierových operáciách, kde dochádza k ozbrojeným konfliktom a malo by to byť už od začiatku, už v tých počiatočných fázach. Čiže toto je moja prozba na vás. A teraz sa pokúsim zodpovedať vaše otázky, ako najlepšie to pôjde. Mali by sme diskutovať. Bola tu spomenutá Eh, bol tu spomenutý systém, treba to vnímať ako systém. Prevencia konfliktov ako taká až pre eh, opätovnú integráciu. Toto všetko je celistvý systém a máme tam viacero aktérov v rámci tohto systému, ale v čom zlyháme je vo vytváraní tých prepojení, ktoré sú nápomocné pri rýchlom postupovaní od jednej funkcie k druhej a musíme diskutovať o integrácii a reintegrácii, ktorá je vlastne súčasťou tohto systému. Paradoxne chcem spomenúť dva body k tej prvej otázke, čo je možné urobiť pre integráciu. Ja e, e, som za koncepčnú prácu a tlačiť na osvedčené postupy s členskými štátmi, s organizáciami, a prísť s riešeniami, to je jedna vec. Ale poviem vám, čo sa deje priamo na mieste. V Stredoafrickej republike sme boli schopní s našimi partnermi, to sú regionálni koordinátori UNICEF a, Task Force pre zachovanie mieru. Podarilo sa nám demomalizovať 950 9500 detí. Ale financie boli na opätovnú integráciu iba polovice z nich. A pre zvyšné neboli financie na integráciu. Viaceré z nich sa v dôsledku toho vrátili a opäť ponúkli svoje služby ozbrojených silách, ozbrojeným silám, pretože z toho vlastne žijú a integrovať každého z nich bolo, na to bolo potrebných 600 dolárov, ale pre 400, 4500 z týchto detí nebolo dostatok financí na ich integráciu a tam e, sa o tom nehovorí, e, média o tom nehovoria, musíme e, upriamovať pozornosť na túto problematiku. Ja sa tam chystám v oktobri a chcem tam priviesť e, expertov, aby sa diskutovalo o tejto problematike v čase, kedy otvoríme diskusiu o správe Bezpečnostnej rady, ale myslím, že musíme diskutovať a potrebujeme tieto informácie My potrebujeme vedieť, e, s akými nákladmi je to spojené a ako to zrealizovať, ale pokiaľ ide o ten koncept, tak jednoduché musíme prijať e, tú problematiku a musíme chápať, o čo ide. Takže otázka je, čo je potrebné na globálnej úrovni, keď e, riešime tento problém. ja som vlastne diplomatkou, ale e, som veľmi priamočiara a musím byť priamočiara s vami, takže mňa by zaujímala otázka e, e, detských vojakov bola som expertkou v tejto oblasti a e, venovala som sa ilegálnemu obchodovaniu so zbraniami. Chcela som e, vyrokovať všeobecne záväzné dohovory, ktoré by, ktoré by zabránili tomuto obchodovaniu. Takže povedala som jednu vec. Bola som vo svojom úrade v Južnej Afrike, keď žena britského občianstva prišla za mnou, bola slobodná, nemala deti a rozhodla sa žiť v Južnej Afrike. E, chcela pomáhať dievčatám, ktoré pochádzali z Ugandy. Hovorila s komunitami, aby sa odstránila stigmatizácia. Tieto ženy pochádzali z takéhoto prostredia, keď boli unesené ako deti. Takže tu bola veľká stigmatizácia a ona sama, táto žena, už bola 60 e, e, vlastne pomáhala týmto ženám a prišla za mnou a povedala mi, čítala som o vás, vy e, máte akademický titul, ona nikdy nedokončila strednú školu, takže vy sa v tom vyznáte a chcem upriamiť vašu pozornosť na tento problém, pretože toto je problém. Ale nikto ma nechce vypočuť E, vraví, pretože som letuška na dôchodku. A povedala mi, že s tým mám niečo urobiť. Ja som jej povedala, že ona s tým musí niečo urobiť. A nakoniec urobila. To bolo pred e, vypracovaním správy a odviedla skutočne fenomenálnu prácu. Potom ochorela na rakovinu a do troch mesiacov umrela. Ale aspoň a mohla sa tešiť z tej knihy, ktorú vydala. Bola som tam, keď zomierala, chytila ma za ruku a povedala, Virginia, nechám e, ti moje deti, staraj sa o ne. A Boh mi to nedovolil. A teraz som dostala túto príležitosť. Takže o čo ide v tomto mojom príbehu? Že ide o obyvateľov, o solidaritu ľudí, ide o informovanosť jednotlivca, ide o kolektívnu zodpovednosť, ktorá môže a vlastne je jediným spôsobom zaoberať sa obeťami násilia, reintegráciou detských vojakov. Ja som prišla dnes na ráno na letisko a jediné, čo som videla, boli ozbrojení vojaci. Určite viete, o čom hovorím. Potrebujeme spoločnosť, ktorá je solidárna, ktorá je uh, e, uvedomila. Viem, že to znie e, hlúpo, ale je tu veľa práce, ktorú treba odviesť v súvislosti s informovanosťou verejnosti, pokiaľ ide o postoj a správanie sa ľudí. Viem, že treba urobiť veľa vecí. Čo konkrétne treba urobiť? Potrebujeme regionálny prístup. Ja urobím. Ja som to slúbila, takže to urobím. Vybudujem regionálne programy CAP, e, subregionálne programy CAP. Chcem navštíviť každý subregión v príslušnej krajine a venovať sa nie len e, právne záväzným dohovorom, ale aj bežným e, uzneseniam o KAK, o tom, ako tomu možno zabrániť a taktiež o spoločnej zodpovednosti e, regiónu za deti, ktoré potrebujú dve veci. Sú to obete Hovoríme o 16, 18, 22 ročných deťoch a keď si zoberieme ISIS, Boko Haram a ideme do uh, Al-Shababu, potom uh, je skutočne veľmi znepokojujúce, že ako uh, uplatňuje svoj teror použitím detí. Deti sú obeťami. a musíme sa na ne tak pozerať je tu veľká potreba v spoločnosti zastaviť e, tento problém. My sami e, riskujeme, že nedodržiame zákazy, e, najmä pokiaľ ide o mm, prepustenie detí. My musíme byť veľmi pozorní a všímaví, čo potrebujú deti, aby boli reintegrované ako možno zastaviť násilie. To môže urobiť len spoločnosť. Spoločnosť môže túto stigmu zrušiť. Potrebujeme teda prácu v oblasti právnej pomoci priamo v krajinách. Musíme teda fungovať subregionálne a aj regionálne. Musíme pracovať na, e, tak povediac, jazyku, ktorý vytvorí eh, ochranu týchto ľudí, ktorý vychová takýchto ochráncov detí napríklad v komunitách v Latinskej Amerike a potrebujeme to aj v Európskej únii. Čiže právna pomoc, psychosociálnu pomoc potrebujeme, financovanie. V podstate ale ide o zmenu pohľadu na to, o aký problém ide. Nejde o skupinu detí. Mnoho krajín, s ktorými spolupracujem, väčšina obyvateľstva je mladšia ako 24 rokov. Toto treba vedieť. Ak hovoríme o svetových konfliktoch, je to 250 miliónov ľudí, ktorí trpia v dôsledku konfliktov. Polovica z nich sú deti, deti v pohybe. A toto ničí ich príležitosť na vzdelanie. Práve preto sme všetci prepojení. To, čo sa deje tu, súvisí s tým, čo robím ja. A to, čo ja robím OSN, súvisí s tým, čo robíte vy v rámci EÚ. Čo potrebujeme hlavne je strategické zmýšľanie. Potrebujeme e, spoločné prístupy k takýmto všeobecným otázkam. Ja som veľmi dúfala, že je potrebné byť v tom regióne. Skončím s tým, že budem hovoriť chvíľku o prevencii. Prvýkrát, keď som sa začala venovať tejto práci, stretla som sa s generálnym tajomníkom. Mal svoju víziu, chcel prevenciu konfliktov um, na ďalších niekoľko rokov. Požiadal nás všetkých, aby sme doplnili prevenciu do našich mandátov. Ja som tak urobila. A to zodpovedá aj otázku e, doplňania do zoznamov. My v KAKu so správou robíme atribučnú zodpovednosť. Nemalo by to slúžiť len nám. Všetky tieto zoznamy by mali slúžiť všetkým útvarom, pretože hovoríme všetci o rovnakých konfliktoch. To je niečo, čo zdieľame, čo je spoločné. Je to zdieľaná obava ale priradiť zodpovednosť nestačí. Musíme robiť aj prevenciu. Ako? Ja som e, zmenila štruktúru správ mierne. Tentokrát som doplnila rovnaké údaje ako vždy vo v súvislosti so všetkými šiestimi základnými typmi násilia. E, mám 52 aktérov a len 7 vlád. Z tých 52 veľká väčšina sú to skupiny. Ak si vezmete tieto zoznamy a zoberiete si tie subjekty na zozname, potom sú tam práve tieto ozbrojené skupiny. A tí jediní, ktorí sú tam uvedení a ktorí zdvojnásobujú úroveň obetí ročne sú hlavne teroristické skupiny. Ak si zoberiete ISIS, Boko Haram, sú uvedené v súvislosti so všetkými závažnými násilnosťami. A žiaľ, pokiaľ ide o detské obeje, v dôsledku tohto typu násilia sa zdvojnásobujú tie počty. Takže e, zo strany vlád je veľmi dôležité e, posilniť zaangažovanosť. E, hovorili sme s generálnym tajomníkom, aby sme doplnili prevenciu do týchto zoznamov, do týchto správ. Je pomerne jednoduché, ale čo robiť, aby sme zvýšili zaangažovanosť e, tých krajín, ktoré sú uvedené, alebo aby boli odstranené zo zoznamu. Tie informácie, ktoré ste uviedli o deťoch, ktoré trpia napríklad minulý týždeň v Jemeni, pretože došlo zase k útokom, a nedostatočný prístup tam bol v humanitárnej pomoci, pokiaľ ide o deti. Toto nadalej zotrváva táto situácia. Moja správa skončila v decembri minulého roku, ale každé tri mesiace mám štvrtočnú správu o tom, čo sa deje. Sumár všetkého e, vlastne uzatváram na konci roka a prenášam to na ďalší rok. Takže e, tie násilnosti, ktoré sa páchali minulý rok, sa prenášajú na tento rok. Stačí toto robiť? Nie, nemôžeme byť ticho, keď toto ďalej prebieha. Takže tá posilnená zaangažovanosť, o ktorej si myslíme, že by fungovala, je, že teraz vo výročnej správe budem mať časť, odsek, kde budem upozorňovať na uh, uh, palčivé otázky, čo mi umožní okamžite sa angažovať s tou stranou, ktorá sa dopúšťa násilnosti. A myslím, že to by mohlo pomôcť v tom, aby sme zastavili násilnosti, aby e, ak dieťa trpí v dôsledku nejakého násilia, ktoré je zaevidované v mnohej správe, zostane to v tej správe možno si to zasluhuje, aby sa dostali na zoznam, ale sú tu aj iné situácie, ktoré neustále prebiehajú a ktoré sú určitými signálmi. Ja teda, ako vravím, doplním túto časť do mojej správy, ktorá umožní, aby som upozornila na e, určitý problém. Myslím, že to by sme mohli urobiť spoločne a ja sa teším na diskusie z ESVČ potrebujeme spolupracovať. To je všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne za vaše slova. A taktiež e, vašu výzvu o spoluprácu. Aj za to vám ďakujem, aby sme pracovali na týchto komplikovaných otázkach. Stretneme sa opäť v New Yorku, takže zatiaľ dovidenia. Ďakujem. Ďakujem aj ja.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 Bene, possiamo iniziare questo secondo scambio di opinione con... Eh, Môžeme začať druhou, druhú diskusiu s pánom Idrisom Džezérim, osobitným spravodajcom OSN v súvislosti s e, negatívnymi vplyvmi unilaterálnych e, donosovacích opatrení na uplatňovanie ľudských práv. Veľmi pekne mu ďakujem za to, že je tu dnes s nami. ste prvým osobitným spravodajcom eh, v súvislosti s touto témou počas 21. zasadnutia podvýboru pre ľudské práva. Eh, diskusia, mm, dialog prebieha eh, o sankciách voči tretím krajinám na základe porušenia ľudských práv. A že si tieto sankcie napomáhajú alebo zhoršujú situáciu v roku 2014 Rada pre ľudské práva schválila uznesenie o jednostranných donúcovacích opatreniach a uznesenie zdôrazňuje, že tieto jednostranné opatrenia sú v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom charta a právne normy, ktoré, teda právnymi normami, ktoré upravujú vzťahy medzi krajinami. Ehm, a taktiež, že dlhodobo tieto opatrenia môžu viesť k sociálnym problémom v príslušnej krajine, v krajine, ktorá bola podrobená takýmto sankciám. Ja vám veľmi rád odovzdám slovo na 10-minútový úvod, potom priamo prejdeme k pripomienkam zo strany poslancov a poslanky. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja som veľmi rád, že mám príležitosť prehovoriť pred vami. Na úvod by som chcel povedať, že eh, eh, moje kompetencie v súvislosti s negatívnym vplyvom na ľudské práva v dôsledku jednostranných donúcovacích opatrení, veľmi dlhý názov však, eh, komplikovaná téma, bol som vymenovaný do tejto funkcie pred niekoľkými rokmi a venujeme sa otázke, ktorá je politicky mimoriadne citlivá. Ja sa zameriavam na to, čo by malo byť spoločnou obavou a síce snaha ušetriť e, bezbranných ľudí pred takýmito opatreniami, ktoré prijali suverénne štáty alebo skupina štátov na to, aby e, vyvinuli tlak na politické vedenie inej krajiny alebo inú skupinu krajín. Základným princípom je, že e, občan, civil by nemal platiť za chyby e, vlády. Je veľmi ťažké uvedomiť si celý rozsah, celú šírku problému v súčasnosti, pretože neexistuje žiaden centrálny register a tým chcem zároveň povedať, že mal by existovať centralizovaný register na úrovni OSN, register všetkých opatrení, ktoré uplatňujú krajiny alebo skupiny krajín a ktoré sú zamerané voči iným krajinám. E, sme takej nejasnej situácii, nejednoznačnej situácii moje neformálne výpočty ma priviedli k tomu presvedčeniu, že jedna tretina ľudstva žije v krajinách, ktoré sú predmetom e, toho, čo nazýva OSN unilaterálne donúcovacie opatrenia, alebo čo vy v EÚ e nazývate reštriktívnymi autonómnymi opatreniami, ale v podstate ide o tú vec, tú istú vec. Takže to není marginálny problém, ide o zásadnú vec. Je tu rozdiel v názoroch, ale väčšina členov OSN a taktiež dôležitá menšina krajín, ktoré uplatňujú takéto sankcie voči iným krajinám. Tá väčšina teda hovorí, že jediný, jediná zákonná sankcia je tá, ktorú uplatňuje e, Bezpečnostná rada e, na základe charty OSN. Menšina členstva hovorí, že takto by to síce malo byť, ale keďže je tu právo veta e, v rade, v Bezpečnostnej rade, niekedy musíme príjmať vlastné jednostranné opatrenia. A toto je e, konkrétne názor členstva EÚ. Takže navyše ku sankciám Bezpečnostnej rady, ktoré sú pomerne známe, je tu e, celá škála iných, môžeme ich nazvať autonómnych reštriktívnych opatrení alebo unilaterálnych donúcovacích opatrení, ktoré uplatňuje veľké množstvo krajín a každá z nich na základe iných kritérií uplatňuje tieto opatrenia. Môže to byť e, e, na základe kritérií bezpečnosti, čo je pochopiteľné, ak existuje nejaká bezpečnostná hrozba, využite všetky možné opatrenia, e, vrátane takýchto opatrení, alebo ak je tu strach, neistota vo vzťahu k ľudským právam, ľudské práva Ehm, ak ide o skupinu krajín, ehm, ktorá nebola poverená, a nie je to výnimka ani EÚ, aby obhajovala ľudské práva kdekoľvek. Jediný mandát, ktorý bol poskytnutý, bol mandát poskytnutý OSN. Ale napriek tomu ešte existujú prípady a teraz myslím na prípad Konga, kde eh, Demokratická republika Kongo, kedy EU eh, e prijala eh, veľmi vhodné sankcie voči skupine ľudí keď si teda zoberiete individuálne prípady, je tu e, dôvod na uplatnenie, na ich uplatnenie. Ale keď si to pozriete v globálnom ponímaní, v globálnom kontexte, môžu byť spochybniteľné. A preto je tu e, akýsi rozpor medzi tými, ktorí si myslia, že všetky opatrenia, všetky sankcie by mali prechádzať bezpečnostnou radou a potom medzi tými, ktorí si myslia, že tu môžu byť aj výnimky a ja nechcem e, zaujať stanovisko k tomuto, pretože jedna skupina z nich je demokratická e, väčšina valného zhromaždenia OSN a na druhej strane máme veľmi silnú menšinu, ktorá má konečné slovo. E, my sa však snažíme zapájať a spolupracovať so všetkými, v týchto otázkach ľudských práv. A otázka zavedenia sankcií nemali by vyvolávať e, viacero obetí. Neviem, či to bolo zrozumiteľné, čo som povedal. Minulý rok môj tím bol zapojený do e, hľadania riešení na tieto sankcie, ktoré uvalila OSN. Bolo to volené na Sudán na 20 rokov a podarilo sa nám veľmi progresívne e, tieto sankcie zrušiť. A urobili sme to tak, že sme dali konkrétne dôkazy našim americkým partnerom, že tí, ktorí potlačali ľudské práva, e, išli z konkrétneho bloku v Sudáne a to spôsobovalo umrtie a utrpenie nevinných ľudí o mnoho väčšej miere než tie porušenia e, zo strany vlády v Sudane a preto e, sme povedali, že dá sa takto vlastne vyvolať ešte ďalšie porušovanie ľudských práv, ak teda e, negujete existenciu. Čiže má to samozrejme svoj prínos, ale musíme sa pozerať na ten globálny prístup a v prípade EÚ musím vzdať hold tej skutočnosti, že napriek takej všeobecnej nespokojnosti z tejto praxe, teda čo vy nazývate tie autonómne reštriktívne opatrenia, napriek nespokojnosti, ktorú to mohlo vyvolať z pohľadu uh, princípu, že to nesťahuje sa na to charta sen. Uvedomujeme si aspoň to, alebo uznávame aspoň to, že sú nejaké postupy v EÚ na posúdenie dopadu sankcií každých 6 mesiacov alebo každoročne. No a na základe tohto posúdenia je potom možné tie sankcie prispôsobiť e, situácii tak ako bola vyhodnotená. Ako sa povedal, v iných prípadoch sankcie sa uplatňujú niekedy 15 e, rokov bez zmeny, pričom realita v krajine, alebo 50 rokov. Za 50 rokov sa situácia na, na Kube zásadne zmenila, alebo v Sudane za tých 20 rokov. Takže musíme naozaj uh, vyzvihnúť tú skutočnosť, že je tu systém pravidelného revidovania sankcií v EÚ, takisto, že je postup aj pre ľudí, ktorí, ktorí boli nesprávne sankcionovaní, že môžu sa teda e, odvolať na Európsky súdny dvor a Všeobecný súd, a hoci rozhodnutia anulovať stanoviska, ktoré zaujme Európska rada, to je veľký skok pre Európsky súdny dvor, vôbec také, také nejaké, takú nejakú prax eh, prijať, ale aj niekoľko zmierňovacích opatrení, polahčujúcich opatrení, ktoré boli prijaté. A mm, to iné vlastne sank- sankcionujúce štáty na rozdiel od EU nemajú vo svojich systémoch. Takže svojím spôsobom je tu aj pozícia, ktorú zastáva EÚ proti mm, extrateritoriálnemu rozšíreniu domácej legislatívy, pokiaľ ide o aplikáciu sankcií. A EU teda nebude volať po extrateritoriálnom presadzovaní ich vlastných sankcií, ale takisto nesúhlasia s inými sankcionujúcimi krajinami, že by oni svoju domácu legislatívu rozširovali extrateritoriálne v prípade sankcií, aj keď je to v Európe samotnej. Takže z tohto pohľadu mm, sa naozaj dá veľa povedať na vyzvihnutie toho pokroku a takisto aj tých obáv, ktoré vyjadrila EÚ. Takže je tu teraz rastúce uznanie toho, že sankcie by sa mali uplatňovať iba v prípadoch priameho ohrozenia bezpečnosti alebo veľkého porušenia ľudských práv a nemalo by sa to vyžovať štátmi alebo skupinami štátov na získanie nejakých ekonomických výhod od e, slabšieho štátu. Čiže týmto by som svojich 10 minút uzavrel a samozrejme veľmi rád zodpoviem vaše otázky, na vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostanú poslanci, ktorí požiadali o slovo. Barbara Lochbíler, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja nie som právnička, takže neviem, či som všetko, čo ste hovorili, plne pochopila. Vy ste teda opisovali ako príbeh úspechu to, že sa vám podarilo stiahnuť sankcie e- OSN voči Sudánu. A ako politička, ktorá sa zaoberá ľudskými právami, si myslím, že by bolo bývalo dobre postupne zrušiť sankcie proti Sudanu, v mojom prípade to bolo v roku 2014 Mianmarsko, kde vidíme pokrok na strane ľudských práv, ale nezrušiť sankcie okamžite, aby vlastne mm, bol väčší tlak na vládu, danú vládu, aby tam bola väčšia ochrana ľudských práv. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť, aj v, tak ako aj v prípade Sudánu. Teda nie sú tam už sankcie, ale vláda v Sudáne zásadne nezlepšila e, svoje skutky vo ľudských práv aj v krajine. A teda ak sa zrušia sankcie, možno sa tam mohlo viac trošku vyjednávať, aby sa to trošku viac zlepšilo. Ďalšia téma. Máme tu tieto usmenia EÚ o reštriktívnych opatreniach. Možno to je otázka pre vás. Neviem, či ešte niekto z EIS tu, e SVČ tu je. Tu sa hovorí, že EÚ a členské štáty by mali aktívne a systematicky komunikovať o sankciách EÚ vrátane e, cieľovej krajine a jej obyvateľstva. Čiže ako to môžeme urobiť? Aká je úloha? Ako sa to robí? Možno to je na EÚ. A ako by sme mohli prispieť ako poslanci? Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz ZSVČ dostane slovo pán kolega. Ďakujem. V prvom rade chcem povedať, že je pre nás potešením, že sme tu mali tú špeciálnu spravodajkyňu. Je dôležité, aby sme mali pravidelný mm, dialog, aby sme mali príležitosť vymeniať si názory v tejto oblasti našej politiky chcem zopakovať e, pozíciu EÚ k tým autonómnym sankciám a sankciám vo všeobecnosti. V prvom rade by som mal povedať, že pozícia EÚ na množstvo sankcií e, je niečo, čo nevnímame ako e, nástroj v, prvej, v prvom rade, ale skôr, skôr súčasť takého komplexného prístupu. Napríklad pokiaľ ide o bezpečnosť únie, pokiaľ ide o závažné porušenie ľudských práv, medzinárodného práva. Samozrejme, naša preferencia v každom prípade e, je voči OSN, pretože OSN má veľký e, vplyv a tie autonómne opatrenia sú také užšie Nemyslíme si, že autonómne opatrenia, reštriktívne opatrenia EÚ predstavujú porušenie medzinárodného e, práva alebo ľudských práv. EÚ spolu s OSN vypracovala a prijala e, politiku zameraných sankcií na základe ponaučení z prvej irackej e, vojny. A sú tam derogácie zo sankcií na humanitárne účely, ktoré sú teda podobné tomu, čo je v sankčných režimoch OSN, e, čiže sú tam napríklad alternatívne možnosti vyniesť od dodávky pot, potravín, um, mlieko, humanitárnej pomoci. A v každom prípade treba uh, to sledovať a vyhodnocovať tieto sankcie by nemali teda neželané dôsledky, ako spomenula špeciálna spravodajkyňa, jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť je pravidelným hodnotením týchto autonómnych sankcií EÚ a toto hodnotenie pozostáva z dvoch častí. Na jednej strane individuálne dezignácie, aby mali e, príležitosť tí, ktorí podliehajú týmto opatreniam, aby ich teda buď napadli, alebo aby spomenuli otázky iné No a potom je tá možnosť pozrieť sa na ten vplyv, ktorý má režim e, priamo na mieste vrátane tých neželaných dôsledkov. Napríklad minulý rok v prípade sankcií týkajúci sa Sýrie sa ukázalo v dialogu s humanitárnymi organizáciami, že boli problémy týkajúce sa nákupu paliva v Sýrii bez porušenia sankcií. A v dôsledku toho rada sa teda stretla, zmenila legislatívu, aby vlastne humanitárnym organizáciám umožnila kupovať palivo od orgánov vo veľmi špecifických prípadoch. Čo sa týka otázky, ktorá práve zaznela, samozrejme je veľmi dôležité, aby sme jasne komunikovali o politike či sankciách, pretože cieľ sankcií je zmeniť politiku v krajine, ktorá je predmetom sankcií. Robíme to tak, ako obyčajne komunikujeme o otázkach zahraničnej politiky, čiže s partnermi, prostrednícom dialogu, s občianskou spoločnosťou, e, s orgánmi a takisto s medzinárodnými orgánmi. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte raz Barba, Ďakujem. Ospravedlňujem sa, že sa opäť hlásim, ale kolega mi pripomenul, že v Európskom parlamente sme teda prebieha taká diskusia, či by sme mali uh, žiadať taký tzv. magnického zoznam. To asi poznáte. To je tiež uh, určitá, určitá forma uh, sankcií a okrem toho, že by sme teda sa za toto zásadzovali, tak je tu možno požiadavka e, sledovať e, príklad USA, aký je teda váš názor na takéto, ako je ten magnického zoznam. No a potom existujú aj také nejaké inteligentné sankcie, pretože často hovoríme o nejakých inteligentných e, proti individuálnej osobe, že zmrazíme aktíva, zoberieme akt, a pás alebo nedáme víza. No ale e, máte príklady toho, kde to dobre fungovalo? Nož, ak e, ste teraz spomenuli tento príklad USA, tak e, budem veľmi pozorne počúvať, pretože sankcie USA proti Kube sa prakticky nanovo zaviedli, čiže naozaj treba byť veľmi obozretný. Pán Jazari. Asi to nebude jednoduché, pretože na jednej strane je tu vôľa vyniesť sankcie proti tým, ktorí naozaj pošliapu medzinárodné právo a mnohé sankcie sa týkajú občianskej spoločnosti, spôsobujú potom aj problémy, pokiaľ ide o rešpektovanie práv e, jednotlivca, čiže to je potrebné zachovať a podľa jednotlivých krajín, podľa jednotlivých reálí treba rozlišovať A, takže to by som chcel vedieť, že ako vy, ako špeciálny spravodajca, um, sa stavíte k tejto téme. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za vaše otázky a pripomienky. Pôjdem po rade. Sankcie USA proti Sudánu boli predmetom dlhých rokovaní. Nie tým, že ja by som sa nejak bol postavil a povedal, že oni sú tí dobrí na jednej strane a tí zlí sú na druhej strane, ale tým, že sme vlastne sa spolu s kolegami zaangažovali, máme špeciálneho spravodajcu o Sudáne, ktorý zodpovedá za politiky ľudskej, ľudských práv, politiku ľudských práv v Sudáne. Takže my ako tým dvoch ľudí sme sa angažovali so sudanskými orgánmi, aby sa prijali teda určité opatrenia, ktoré mm, boli primárneho významu pre USA. Diskutovali sme s USA o pokroku ktorý bol dosiahnutý, ktorý akceptoval Sudán. Potom takisto boli priame kontakty, e, ktoré sme vlastne stimulovali medzi tými dvomi krajinami. A bol, bol to veľmi dlhý proces, dobre premyslený a ako by nikto o tom vtedy nehovoril a keby sme ešte stále boli v tom procese, tak by som to teraz ani nespomínal, ale teraz je ten proces vlastne e, ukončený. No a nie je to dokonalé, ako hovoríte, e, kolega je ten nezávislý expert o Sudáne a on nedávno povedal, že má ešte stále určité obavy, ale bola urgentná potreba prijať určité opatrenia e, povahy e, teda záchrany života. Tam si vyžadovali, teda boli potrebné okamžité kroky, aby sa teda ukončilo utopenie tých najzraniteľnejších v Sudáne. Ja keď som tam išiel, tak som videl, že je to vlastne tie elity mm, sa mali dobre, tie celkom dobre ryžovali z rozvoja čierneho trhu, ak, je takéto, ak sú takéto blokády, tak vždy sú ľudia, ktorí to dokážu zneužiť a veľmi dobre na tom zarobiť. A ministri a úradníci samotní, tí sa mali dobre, nemali problémy. Ale videl som ľudí, ktorí stáli v rade v nemocnici, aby E, teda ich liečili na rakovinu a zomierali, pretože ten e, čakací zoznam bol ne- veľmi dlhý. A e, tie stroje, ktoré napríklad poskytovali radiačnú liečbu, na tie, na tie bolo treba neskutočne dlho čakať, pretože 6 sa ich pokazilo, nemali na to náhradné diely a ostatné pracovali 24 hodín e, denne, pričom tieto treba občas zastaviť, mali by sa schladiť, mali by pracovať iba 8 hodín denne a Sudán importoval napríklad inzulín z Dánska. Je to dánska firma, ktorá prakticky má monopol na inzulín a je to proste tak, že americká firma e, vykúpila kapitál tejto e, dánskej firmy a z dňa na deň jednoducho Sudán už nedostával inzulín na liečbu e, svojich diabetikov. No a potom Sudán sa stal prakticky jedinou krajinou na svete, kde ľudia zomierali e, na diabetes. Takže e, bolo potrebné urgentne konať a myslím si, že e, to si aj uvedomili vo Washingtone, že náklady na zachovanie týchto opatrení e, z pohľadu ľudských práv a z pohľadu reakcie sudanskej vlády, že tie náklady boli vyššie než to, čo by sa bolo do, to, čo by sa dosiahlo, keby sa boli zachovali. Takže nebola to dokonalá situácia, ale tá, teda ten prechodný tím ešte za predchádzajúceho prezidenta povedal, že mm, bol to uspokojivý výsledok a že teda, no, <laughs> dnes človek nikdy nevie, ale vtedy povedali, že nemajú zámer obnoviť tie sankcie. K otázke usmernení tam nie som kompetentný. Je dobré, že Európska únia dostala usmerenia, pretože minimálne to obmedzuje ten výsledok na sankcie v prípadoch, kedy sa dajú nájsť alternatívne riešenia. Ten ctený rečník, ktorý hovoril predo mnou, povedal, že nik si nemyslí, že tieto zásadné veci sú dobré. V podstate je to veľmi e, tupý nástroj, ktorý v podstate nemá žiadnu e, presnosť, chirurgickú presnosť pri využití týchto sankcií a vždy to má nezámerné e, dopady a tí, ktorí tým trvá, trvia najviac sú, trpia najviac, sú tí, ktorí sú najzraniteľnejší. Takže v ako som už povedal, tieto usmernenia e, na tie by sa dalo naviazať na úrovni OSN, aby sa minimálne zmiernili tie nežiaduce dopady sankcií, ktoré sa uplatňujú. Je pravda, že zacielené sankcie sú vylepšením predovšetkým majú humanitárne výnimky, ako e, povedal kolega z SVČ, ale moja obava je, že keď sa uplatní individuálna sankcia na osobu, tak je tu ustanovenie pre vládu dotknutej krajiny, aby to vlastne aby toto, táto konkrétna osoba eh, sa dostala pred lokálny súd, aby to napadla, alebo možno môj dojem je, že ak je to humanitárna núdzová situácia, tak eh, sa môže stať, že dojde k úmrtiu ale možno by sa dali stanoviť výnimky a tieto by mali byť uplatniteľné už od začiatku pri stanovení sankcie, aby sa zabránilo zbytočnému trpeniu a možno by sa zabránilo umrtiam. Keď nie je čas počkať na rozhodnutie súdu. Právny štát, otázka právneho štátu a individuálne opatrenia. Európska únia sa usiluje dohodnúť princípy právneho štátu s týmito konkrétnymi prípadmi. To nie je jednoduché. právny štát znamená, že nemožno postihnúť niekoho, e, než e, pokiaľ nespáchal trestný čin. No a v takom prípade sa stáva, že sa niekedy prijímajú predbežné opatrenia tým, že sa zmrazí, zmrazia aktíva, pretože existuje podozrenie, že je tu zámer vykonať trestný čin, spáchať trestný čin. ale keby sa zaviedlo toto pravidlo o výnimke, tak sa to samozrejme dá rozšíriť. Skrátka, je možné, aj toto môže byť znepokojivé. Takže je potrebné podporiť rozhodnutie iné krajiny v iných regiónoch. Toto môžu vnímať ako precedens, že budú konať sami takým spôsobom, ktorý by nevychádzal z tých istých úvah, ako tie, ktoré ste spomenuli. Ten zoznam nie je v mojej kompetencii hovoriť o právnych e, výhodách a nevýhodách individuálnych sankcií. V mojej právomoci je povedať, či existuje spôsob, ako by sme mohli zmierniť dopad, e, negatívny dopad sankcií na ľudské práva. Ja som sa snažil ostať v tomto limite. ktorý už je rozsiahli. Aké sankcie existujú inteligentné sankcie. Niekedy sa treba rozhodnúť medzi e, menším a väčším zlom a menšie zlo je lepšie ako väčšie zlo. A myslím si, že svojím spôsobom to, čo povedal predstaviteľ Európskej únie, je, nie je otázka, či e, sa uplatnia tieto sankcie Pre tých z vás, ktorí sú právne školení, tak vedia o návrhu článkov o zodpovednosti štátov. Ide o dokument, ktorý prijalo valné zhromaždenie a ktorý definuje, v akých prípadoch môžete uplatniť protiopatrenia. A dalo by sa povedať, že tieto reštriktívne opatrenia sú v podstate protiopatreniami. Môj návrh pre tých z vás, e, ktorí ste oboznámení s touto legislatívou, je, že by sme sa mali usilovať ako o cieľ obmedziť unilaterálne vynúcovacie opatrenia na tie prípady, ktoré sú zohľadnené v kontexte protiopatrení e, týchto článkoch týkajúcich sa zodpovednosti štátov. To by mohol byť cieľ. Momentálne je to obmedzené na bilaterálne vzťahy, ale dalo by sa to rozšíriť na e, e, kolektívne stanovisko Európskej únie a dúfam, že príde k tomu, že sa nežnižíme k takým sankciám, ako sa uplatňujú v súčasnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste prišli, ďakujem za vaše príspevky aj za informácie, ktoré ste, o ktoré ste sa s nami podelili. E, dnešná diskusia samozrejme nekončí. Toto je naozaj veľmi zložitá problematika. Musíme byť e, opatrní, ale, ale zároveň musíme postupovať rozhodne. Ide o rozšírenie ľudských práv, nie o obmedzenie ľudských práv. Takže ďakujem za vašu prítomnosť. Dáme si dvojminútovú prestávku. A potom bude pokračovať ďalšia rozpráva. Ďakujem. Barbara.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

Uh, colleagues, then we continue with our next item, an exchange of... Takže pokračujeme uh, s našim ďalším bodom. Ide o výmenu názorov so sieťou pre ľudské práva a demokraciu o preskúmaní akčného plánu EÚ pre ľudské práva v polovici trvania, čo skoro sa zostaví kolega. Európska únia spustila uh, akčný plán druhej generácie v roku 2015 a tento rok sa uskutoční strednodobé hodnotenie a táto revízia sa deje na základe pracovného dokumentu SVČ. Prebehli konzultácie s niektorými členskými štátmi a s občianskou spoločnosťou. V našom týme sa nachádzali experti, okrem iného z občianskej spoločnosti, ktorí pomohli ESVČ získať input a kritické odporúčania k tomuto pracovnému dokumentu. Čiže myslím, že vás prizval ESVČ pre konzultácie. Myslím, že je potrebné spomenúť, že sa nachádzate v Bruseli, ale ste súčasťou siete, ktorá je globálna, čiže je to z rôznych e, zázemí, Eh, mimovládnych organizácií, eh, veľkých, menších, eh, združení alebo jednotlivých mimovládnych organizácií a naozaj by bolo zaujímavé vypočuť si váš input tu v našom podvýbore a myslím, že aj u nás budeme diskutovať o tejto revízii v polovici trvania Pani Kerstin McCord, rada by som vás predstavila Open Society Policy Institute. Takisto ste súčasťou siete trojky obhajcov ľudských práv a máme tu Catherine Dadarian eh, z Európskeho úradu Amnesty International, eh, takže dohodli sme sa, že vypadám, my, kút začnete a môžete hovoriť 8 až 10 minút. Ďakujem. Ako ste hovorili, budem rečniť v mene siete ľudských práv a demokracie, ktorá má 50 e, organizácií ľudských práv, viacere z nich sa nachádzajú tu v Bruseli a majú úradníkov majú úrady a partnerské organizácie po celom svete, čiže by som sa vám chcela srdečne poďakovať za túto príležitosť a z môjho pohľadu je veľmi dôležité byť súčasťou e, takejto výmeny názorov a takýchto diskusí z dvoch perspektív. E, prvá, ktorú sme zvolali, e, pokiaľ ide o presadzovanie otázok ľudských práv a druhá otázka, že zasadnutia tohto druhu vysielajú jasný signál a sú príkladom úlohy nezávislých občianských spoločností a ako sa môžu zapájať do dialógu s formálnymi inštitúciami, čo je mimoriadne dôležité v čase, kedy dochádza e, k zvýšeniu ohrozenia občianskej spoločnosti v globálnej rovine. A chcela som len zdôrazniť tento bod. E, organizácia Civicas, ktorá monitoruje E, priestor pre občianskú spoločnosť dospela k záveru, že iba 3 obyvateľstva ľudí e, žijú e, v spoločnostiach, ktoré sú otvorené a sú vážne hrozby vo vyše 100 krajinách. Čo vnímame teraz, vidíme, vnímame varovné znamenia v krajinách, ktoré boli predtým otvorené v rámci krajín, ktoré sú členmi EÚ a dokonca vidíme varovné signály v rámci Európskeho parlamentu. Čiže znovu toto je dôvod, prečo naozaj e, si oceňujeme túto diskusiu a túto výmenu názorov vnímame ako kritickú. Akčný plán pre ľudské práva je dôležitým nástrojom, poskytuje jasný a zrozumiteľný rámec a e, veľmi dobrý výchozí bod pre každého, kto pracuje v oblasti ľudských práv, čiže pre európske inštitúcie, pre členské štáty, pre nás, pre občianskú spoločnosť, pre Európsky parlament a pre ďalších zainteresovaných uvedenie akčného plánu, úvod akčného plánu uznáva e, zložité prostredie, ktoré, e, v ktorom pracujeme, porušovanie ľudských práv, ktoré si vyžaduje e, ešte jednoznačnejšie kroky, znižujúci sa priestor pre občianske spoločnosti je zdôraznený ako jeden z kľúčových bodov. Ide o vybudovanie silných partnerstiev s lokálnymi inštitúciami, s parlamentmi a s mechanizmami pre ľudské práva aby sme zrealizovali túto ambíciu, je potrebná výmena o štádiu implementácie akčného plánu a Takisto je potrebné identifikovať, či e, môžu byť nadviazané užitočné partnerstvá pre spoločnú implementáciu. Ako som spomenula, e, teraz vlastne prebieha strednodobé hodnotenie. Ako občianská spoločnosť sa obávame, že nemáme dostatok informácií, pokiaľ ide o stav implementácie. Vo všeobecnosti informácie, ktoré máme, e, je tu veľmi úzka spolupráca alebo úzke kroky alebo spoločné akcie ku konkrétnym bodom alebo organizácie občianských spoločností e, realizovali vlastné monitorovanie na úrovni EÚ alebo v konkrétnych krajinách a je ťažké e, mať kapacitu, aby toto monitorovanie sa vzťahovalo na viacero akcií. Čiže chceli by som sa zamerať na dve oblasti. E, občianský priestor, to je akcia číslo 10 v rámci plánu a venuje sa e, hrozbám e, voči občianskej spoločnosti. My sme uvítali toto zahrnutie celej sekcie do akčného plánu, ktorá odráža globálne výzvy. E, jeden z hlavných problémov s touto sekciou je, že tie akcie majú otvorený koniec, nie je tam žiadny časový rámec, sú oramcované veľmi široko, nie sú tam žiadne jasné benchmarky, čiže je veľmi ťažké v tejto oblasti posúdiť, aká je úroveň implementácie akcií a či sa uberáme správnym smerom alebo nie. Chápeme, že občianský priestor je zahrnutý ako téma vo viacerých strategických dokumentov členských štátov, ale nemáme prístup e, k týmto dokumentom ale z informácií, ktorých máme, tak to nie je e, toľko stratégií, ako je situácia priamo na mieste, čo by bolo dôležité zistiť pre e, náväznú prácu. Ako organizácia občianských spoločností jeden z nástrojov, ktorý máme k dispozícii, je prístup e, k verejným vyhláseniam, čiže v rámci minulého roku ako sieť ľudských práv a demokracie sme monitorovali vyhlásenia ESVČ eh, e a delegácií, ktoré sa nejakým spôsobom týkali tohto Civic Space a eh, vypracovali sme kritériá, usmernenia, ako postupovať, ako nepostupovať, ktoré sme aplikovali minulý rok a čo sme zistili, že 89 vyhlásení pokrývalo 42 krajín. Takže išlo o to, že toto bolo navýšenie oproti minulému roku v závislosti ako to vnímate, môže to byť pozitívne alebo negatívne, no ale keď sme sa podrobnejšie zamerali, tak tretina vyhlásení sa týkala štyroch krajín, Rusko 4 vyhlásenia, Čína 6, Azerbajdžan 6 a Honduras 7. Takže to ponecháva obmedzený počet vyhlásení pre tie ostatné krajiny. Pozme sa, sme sa pozrali na obsah 40 e, je vlastne pozitívneho charakteru, čiže tam sa vyzýva ku konkrétnym akciám a e, spomínajú sa tam štandardy ľudských práv. Tretina bola neutrálna a vo viacerých prípadoch išlo o to, že e, vlastne obsahovali veľmi vágnu retoriku a 17% malo skôr negatívny charakter, charakter. Ne, nevyzývalo sa tam k žiadnym akciám, nepresný jazyk, chýbajúce informácie alebo niekedy dokonca nesprávne informácie. Toto je len vlastne jedna perspektíva, ako sa pozrieť na e, Closing Space for Civic Society. Mali by byť podniknuté kroky ešte, než e, e sa situácia zhorší. Diskutovali sme o tom, ako diskutovať o e, signáloch skorého varovania a ktoré kroky by mali byť podniknuté a môžeme uvítať, že prebehli na tej istej úrovni ďalšie diskusie aj s parlamentom. E, ešte niektorá z oblastí, e, ktorá je oblasťou, ktorá bola predmetom monitorovania členov HRDN, je nediskit a práva e, komunity LGBT. To je akcia 16 akčného plánu a tu sú usmernenie pre LGBTI e, súvisiace s akčným plánom, ktoré sú vnímané ako dôležité a užitočné pre podporu a ochranu práv LGBTI. Zahrania to špecifické kroky pre veľvyslanectva a delegácie. Tieto body sú konkrétne vymenované v akčnom pláne. Keď sa pozrieme na implementáciu, tak LG Europe, e, jeden z členov HRDN, Holandsko vypracovalo štúdiu, ktorá sa týkala implementácie usmernení práv LGBTI, 55 eh, reakcií eh, zo všetkých regiónov a zistilo sa, že približne polovica organizácií, ktoré odpovedali nemali kontakty s delegáciou EÚ a Európska delegácia, delegácia EÚ sa na nich nikdy neobrátila. Dve delegácie z rôznych krajín e, hovorili o kompletnej implementácii, oznámili kompletnú implementáciu týchto usmernení, to bolo pozitívne, 24% zaujali proaktívne stanovisko k právam LGBTI, ale 17% e, uviedli, že došlo e, k nevyužitým príležitostiam. Takže aby som zopakovala, myslíme si, že akčný plán je veľmi dôležitým nástrojom a musí to byť aktívny a živý dokument, ktorý môže byť prispôsobovaný, môže reagovať na zmeny. Takže ako sme videli, zhoršujúci sa priestor pre občianskú spoločnosť je príkladom, musí byť výmena názorov o implementácii, čiže podobne ako tabulka, ktorá existovala a ktorá e, poskytovala jasné e, informácie. Takisto e, je dôležitá reflexia o výzvach, o tom, čo funguje a takisto, čo by nás zaujímalo, kombinovať systematické posudzovanie s prípadovými štúdiami, kde sa môžeme zaoberať výzvami a dopadmi môžeme sa pozrieť na konkrétne čísla a príklady, čiže naozaj by sme radi pokračovali v tejto výmene e, v takej všeobecnej rovine, ale aj možno na e, tematickej úrovni. Ďakujem. Thank you very much, Madam McCord, and now... Ďakujem pekne. Myslím, že si vypočujeme vás obidve a pokom, potom dám priestor na diskusiu. Takže nech sa páči. Dobré popoludnie. Hovorí pani Dadarian. A taktiež ďakujeme za to, že vám môžeme poskytnúť informácie. Na začiatok niekoľko všeobecných informácií. Kirsty už povedala veľa vecí a potom aj spätná väzba na základe skúsenosti, pokiaľ ide o obhajcov ľudských práv. Akčný plán ehm, ľudské práva a demokraciu je základným referenčným bodom nás ako občianskej spoločnosti v súvislosti s plnením konkrétnych záväzkov v oblasti ľudských práv. Hodnota toho je, že sa identifikujú tie aktivity, ktoré vyžadujú zapojenie viacerých zúčastnených strán naprieč inštitúciami a členskými štátmi. Akčný plán má potenciál e, zosúladiť aktérov v inštitúciách spôsoby, ktoré bežne nie sú e, uplatňované. Súčasný akčný plán rieči, rieši otázky um, um, napríklad dĺžku a rozmanitosť akcií, ten tzv. vianočný stromček, fenomén vianočného stromčeka. A hovorili sme o tom aj v súvislosti s akčným plánom v roku 2015. Hovorili sme o tom, že ďalší akčný plán musí byť viac strategický, ale nakoniec to rozhodnutie, ktoré bolo urobené, um, išlo o to, že máme jednotlivé tematické body, ktoré sú tak koncentrované, tak strategické, že sa v konečnom dôsledku stali zase veľmi široké. Takže potrebujeme akčné plány aj pre každé samotné aktivity a toto je, tá, toto je ten nedostatok, ako pri implementácii, ako ten výsledok teda preklopiť do praxe. Pre nás by bolo dôležité vedieť, ako záväzky prijaté týmito obhajcami v rámci akčného plánu možno uplatniť napríklad v Burundi, kde prebieha kríza a ako to bude fungovať. Takže každý bod akčného plánu potrebuje stratégiu vrátane e, schválených a osvedčených podstupov a určitého scenára, ako to bude prebiehať. Teraz teda nemáme stratégie, ktorú by podporovali každé akcie akčného plánu. Veľmi ťažké teda povedať, kto je vlastníkom každej akcie, ako sú plánované akcie v rámci času. Je to teda slubný dokument, ale nevyriešil ešte kľúčové výzvy EÚ, pokiaľ ide o plnenie záväzkov v oblasti ľudských práv. Otázka implementácie, celý anzenál záväzkov, ktoré majú členské štáty a tiež transparentnosť a zodpovednosť, všetko to vrátiť na stôl, aby sme o tom mohli hovoriť a postúpiť s týmto projektom vpred. Občianská spoločnosť a jej organizácia ako my nevieme vždy adekvátne posúdiť to, ako EÚ a členské štáty naplňajú akčný plán. Problém je, že nemáme dostatočne zmysluplných správ. Akákoľvek spätná väzba, ktorú urobíme, stane sa empirickým pozorovaním nás a našich kolegov, čo je užitočné, pretože vychádza z praxe, ale na druhej strane je to vždy riziko, že to bude ako anekdota. My e, sme si uvedomili, že ten monitoring minulosti, pretože takto vyzerá akčný plán, pozrite a býval tu aj piatý stĺpec, posledný stĺpec, ktorý sa týkal ktorý uvádzal konkrétne akcie, ktoré boli realizované. Takže toto monitorovanie akcií e, bude veľmi dôležité z pohľadu ich realizácie. E, obhajcovia ľudských práv stále Hovoríme to isté, o čom sme už hovorili pri vypracovaní akčného plánu roky 2015 a celosvetová situácia sa zhoršuje v tejto oblasti, takže nie je nové ani pre vás, ani pre nás. Eh, a stále vidíme nedostatky, najmä pokiaľ ide o plánovanie stratégií na e, úrovni krajín. Je tu nedostatok. Pred pár dňami sme zistili, že jedna zo štyroch krajinných stratégií v tretích krajinách obsahuje e, tých, ktorí obhajujú ľudské práva a stáva sa to prioritou. Takže je tu určitý nedostatok, ktorý musíme odstrániť musíme v rámci revízii akčného plánu toto posúdiť, zaoberať sa tým, ako ochrániť jednotlivých obhajcov ľudských práv ako zapojiť ako sa zapojiť do spolupráce s občianskou spoločnosťou, ako legitimizovať niektoré otázky, ktoré vznášajú obhajcovia ľudských práv a poskytnúť im podporu EÚ. Takže niekoľko nápadov v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o týranie, máme tu mimovládne organizácie proti, proti týraniu a je veľmi tento plán koncentrovaný a v podstate každá otázka, ktorú sme vzniesli, bola zapracovaná do plánu a my sme tomu veľmi radi. V tomto prípade sme mali pravidelné následné monitorovacie stretnutia, e, možno nie pravidelne, ale a, a nie v rámci stratégie krajiny, ale mali sme pravidelné stretnutia na tej globálnej úrovni. Takže toto je dobrý príklad, ale súčasne je to aj výnimka. Je to výnimka a výzva pre nás, ako posunúť tieto dobré dialógy v Bruseli napríklad, ako to presunieme do praxe. Takže je to pre nás výzva. E, pokiaľ ide o mučenie, e, toto je otázka, ktorú zdôrazňujeme v súvislosti e, s zmiznutím osôb a, a mučením. Dávame nástroje delegáciám EÚ, e, aby identifikovali násilné zmiznutie osôb, pretože to je vlastne rizikom mučenia. A toto si proste vyžaduje reakciu členského štátu. Takže toto je tiež ďalšia zaujímavá vec. E, Vychádzajú z týchto skúseností v súvislosti s prácou týkajúco sa mučenia, sa zaoberáme akčnými plánmi ako určitou aktivitou, ale sa, pozeráme sa na ne aj ako plán, ktorý nás orientujú, poskytujú nám určité východisko, ako hovorila kolegyňa. Ale nemali by byť prekážkou k zmene prostredia a inovatívneho myslenia. A musíme hľadať nové spôsoby, ako zasahovať proti e, poruš- obhaj- e, zasahovať na obhajobu e, tých, ktorí obraňujú ľudské práva. Akčný plán poukazuje na kľúčové otázky, musí to byť živý dokument, naďalej musí vyvolávať diskusie aj tu, na takýchto forách. Ja dúfam, že sa nám podarí použiť strednodobú revíziu na to, aby sme identifikovali ďalšie výzvy a prípadne ďalšie otázky, ktoré treba zodpovedať, napríklad niekoľko z nich. Ako budeme lepšie zahrňať obhajcov ľudských práv do politík EÚ nad rámec tej lokálnej úrovne. Teraz myslím teda nad rámec lokálnej úrovne. na úrovni Bruselu, aby som to tak povedala. Ďalej ako EÚ a členské štáty e, sa venujú obmedzujúcim zákonom pre mimovládne organizácie, či treba vytvoriť nejaký koherentný e, postup voči tomuto trendu, ktorý prebieha všade a nemáme ešte nejaké jednotné usmernenie, ako napríklad inštitúcie by mali reagovať na tento trend. E, dohľad ako napríklad v tejto oblasti vystupujú členské štáty a EÚ. Ďalej, ako riešime otázku obhajcov ľudských práv, ktorí e, fungujú v oblasti kultúrnych otázok, e, vlastníckých práv, pozemkových práv. Je to výzva, kde vyvažujeme záujmy EÚ a členských štátov, záujmy podnikov a na druhej strane tu máme tých obhajcov ľudských práv. Na záver, ja si myslím, že ten akčný pod je východiskovým bodom, dobrým východiskovým bodom, ale zostáva výzvou a e, ktoré, ktorá sa nám vracia. Aby sme sa posunuli dopredu, musíme myslieť strategicky nad mainstreamingom, nad zjednodušovaním e, záväzkov implementácia a realizácia, ako prebehne. Ide o systematickú odpoveď a nie reakcia osobného subjektívneho charakteru. Čiže nemalo by to závisieť od toho, kto tú úlohu plnú. Viditeľné stratégie, ktoré by mali byť jasné, malo by byť jasné, o akú stratégiu ide a že existuje stratégia a že dosahuje určité cieľy v súvislosti s ľudskými právami. Ďalej vytvorenie scenárov, jasné predkladanie správ a monitorovanie a taktiež členské štáty, účasť členských štátov. E, to je ten posledný slopec, ktorý tu už nemáme. Bolo by dobre sa nad tým zamyslieť, ako by sa členské štáty mohli lepšie zaangažovať ľudské právo. E, e, životné prostredie je čoraz zaujímavejšou oblasťou a možno by sme sa tomuto mohli ešte širšie venovať my si myslíme, že práve toto je ďalšie východisko, aby sa nám podarilo ľudské práva postaviť do streda pozornosti politik Európskej únie, pretože to je to, čo chceme. Ďakujem pekne. Myslím, že nám môžete pomôcť v tom, že nám predložíte vaše tieto vyhlásenia v písomnej podobe. My to zašleme všetkým pracovným skupinám, politickým skupinám, poslancom, ktorí sa touto otázkou zaoberajú. A Myslím, že to by bolo veľmi dobré. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Okay. I, I start with the question. Ja teda položím prvú otázku. Kersty, vy ste povedali, že len 3 krajín sú otvorenými krajinami. Vraveli ste, že ste zaznamenali trend uzavretých priestorov a povedali ste vrátanie znepokojúcich znakov aj v Európskom parlamente. Čo ste tým presne mysleli? Mohli by ste to upresniť? A taktiež predtým, ako dám slovo pánovi Serimu z SVČ, Kirsty tiež povedala, že nemáme e, relevantné informácie o implementácii jednotlivých akcií. A toto e, podporila aj Katrin Dadarien. Ja som to pochopila tak, že sa neplnia tie záväzky prijaté v súvislosti s ľudskými právami, takže keby ste sa mohli vyjadriť k tomuto, že je tu nedostatok toho, tak povedia, zmysluplného predkladania správ. A teraz už dám slovo SVČ. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Lokmila. Dobré popoludnie. Možno niekoľko slov a, a reakcia na to, čo sme tu počuli. A tiež niekoľko informácií o správe, eh, k revízii a taktiež k tým technickým otázkam, ktoré budú zverejnené. Takže e, v prvom rade by som vám chcela poďakovať za túto príležitosť. Množstvo vecí, ktoré kolegyne povedali e, z siete pre demokracie sú nám známe z dobrého dôvodu. Viem, že sme zaangažovaní do spoločnej diskusie, dialogu a ja veľmi oceňujem, že v konkrétnych témach boli vaše pripomienky pozitívne. Napríklad otázka mučenia je, je, je E, oblasť, kde sme sa snažili e, eliminovať nedostatky, obmedzenia, ktoré vyplynuli z predchádzajúceho akčného plánu a bol tam priestor na zlepšenie v oblasti implementácie, zameriavania sa priorit. Takže oceňujem, že tu prebieha dobrý dialog na obidvoch stranách, zo strany parlamentu, ako aj občianských spoločností a spoločne sme zlepšovali tie dokumenty, tie nástroje, na ktorých pracujeme vrátane akčného plánu, ktorý vo veľkej miery lepší než tie predchádzajúce. Takže tá naša spolupráca dosahuje určité pokroky. Pokiaľ ide o niektoré otázky, ktoré to boli vznesené. Ehm, niektoré z týchto otázok sú otvorené, ale naďalej sa im venujeme, naďalej o nich diskutujeme, je to jedna z priorít, ale nevyriešime to eh, zo dňa na deň. Ehm, napríklad otázka zjednodušovania. Toto je jedna z oblastí, kde sa čoraz viac angažujeme, ale vyžaduje si to čas. Ďalej to tzv. vlastníctvo zo strany aktérov sú uvedení aktéry v akčnom pláne, ktorí majú spoločnú zodpovednosť týkajúcu sa implementácie, ale niekedy sa to veľmi ťažko konkrétne e, implementuje. Obhajcovia ľudských práv, zastancovia ľudských práv, to sú ďalšia priorita a to, že chcete dať viac pocit vlastníctva lokálnym orgánom, je tiež niečo, čo je jasným eh, prvkom. Ale pokiaľ ide o implementáciu, implementáciu globálne, eh, môže to viesť k väčším výzvam. Značka eh, krajín. Tu treba povedať, že akčný plán z definície je, je akčný plán, ktorý je neutrálny vo vzťahu k krajinám alebo regiónu. Ide o prierezovú vec, ktorá e, sa nezameriava na konkrétny región alebo konkrétnu krajinu. Je to možno obmedzenie, ale celková priorita akčných plánov je napojená na konkrétne aktivity v regióne alebo na lokálnej úrovne. Ďalším prvkom kritiky, alebo ďalšou kritikou, ktorá tu bola vznesená, a je to e, predmetom neustálých diskusí, je otázka monitorovania a hodnotenie akčného plánu. Strednodobná revízia ktorú čoskoro uvidíte, ktorú si budete môcť prečítať a pripomienkovať čoskoro, je prvým pokusom e, urobiť prvú revíziu určitého materiálu e, v súvislosti s tým, čo sa urobilo za posledné roky a vyhodnotiť, do akej miery boli naplnené priority, do akej miery rozvinuté aktivity a čo nám zostáva urobiť počas zvyšného roka a pol. Pol. Toto je iniciatíva, ktorá vyplynula zo strany rady. V záveroch rady bol špecifikovaný mandát pre ESVČ na to, aby mohla robiť e, túto strednodú revíziu. Takže je to dobré východisko, e, aby sme zistili, čo bolo urobené, čo nie a čo treba urobiť Viem, že to nie je všetko, ako vravím, je to začiatok a chápem, že je tu potreba pravidelnejšieho, regulérnejšieho monitoringu. O tomto ešte budeme musieť hovoriť s parlamentom, s organizáciami občianskej spoločnosti. Nechcem zájsť do detailov teraz, ale e, a nechcem prezentovať niečo, čo je príliš podrobné, Možno netreba zabúdať na to, že je potrebné každých 6 mesiacov aktualizovať na základe kritérií a pravidiel, o ktorých budeme diskutovať neskôr. Ale e, opäť je to prvý pokus, e, snaha o monitoring a potom môžeme stručne opísať, čo sa týka strednodobá revízia. Ide o pracovný dokument, čiže je to materiál, ktorý bol vypracovaný zo strany ESVČ a Európskou komisiou, konkrétne DG DEFCO, so spoluprácou za spolupráce s ostatnými útvarmi komisie. Členské štáty boli e, konzultované, aby mali pocit vlastníctva zo strany členských štátov ale je tam veľa informácií, ktoré pochádzajú, ktoré vyplevajú z aktivít, ktoré prebehli na úrovni členských štátov. My sme sa angažovali s eh, občianskými spoločnosťami na tematickej úrovni a aj na všeobecnej úrovni. Mali sme stretnutia, získavali sme informácie a preklopili tieto informácie eh, do tohto dokumentu. Strednodobá revízia prechádza piatimi kapitolami. Ide o kapitoly akčného plánu a v každej tejto kapitole sú uvedené aktivity a stručné hodnotenie súhrn aktivít a toho, čo bolo vykonané za uplynulý rok a pol, čiže od roku 2015. A na záver je tu akési zhrnutie toho, čo bolo realizované a do maximálnej možnej miery sa uvádzajú oblasti, kde treba ešte eh, venovať väčšiu pozornosť. Ďalej niektoré priority, ktoré boli síce súčasťou akčného plánu, ale neboli dostatočne eh, splnené. Ide o 20-stranový dokument, myslím, že je dobre čitateľný a samozrejme, že neposkytneme odpoveď na všetky otázky, ktoré dnes máme. A v niektorých prípadoch e, neexistuje ani priama odpoveď na niektoré otázky, ale ako vravím, je to dobrý materiál, dobré východisko pre našu prácu v budúcnosti. Tento dokument je v podstate hotový E, nie je ešte oficiálne zverejnený, ale je to otázka niekoľkých dní. My sme konzultovali e, formálne, tak ako robíme e, bežne s kolegami. Zapracovali sme ich pripomienky, ako vravím, je to otázka dní, kedy to doladíme, dokončíme tento dokument a zverejníme. Takže dúfam, že sa vám bude pozdávať a určite budeme mať ďalšie diskusie z, v rámci DROA, v rámci uh, ďalších organizácií. Bude tam tá kontaktná skupina. E, takže budú tam závery rady k tomu a prezentujeme členským štátom tento dokument čoskoro, ako náhle bude k dispozícii a potom dúfame, že členské štáty sa teda zhodnú na tom, že v júli budú k tomu závery rady, ktoré zopakujú význam nielen tohto dokumentu, ale samozrejme celkovej politiky, ktorú spolu rozpracovávame v oblasti ľudských práv. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Mr. Seri. I... Ďakujem pekne, takže po tomto verejnom uh, uh, po tejto verejnej schôdzi máme aj rozšírené byro, kde sa tým predsedové budú zaoberať, ako by sa to dalo prediskutovať ešte pred letom. Eh, keď som tak počúvala, čo hovoríte, vyrozumela som, že ste mnohé info, eh, eh, odporúčania a kritiky zo strany mimo vládiek už zapracovali. Nepočula som, že by ste hovorili niečo o tom, že niektoré tie body, ktoré spomínali, boli absolútne nevhodné, napríklad nedostatok v zmyslu plného podávania správ. A teda teším sa na to, že si ten dokument prečítam, pretože pre nás ktorý máme tú úlohu monitorovať eh, správy SVČ, je to veľmi dôležité, pretože ako inak by sme vedeli, ako by sme sa mohli rozhodnúť, eh, eh, čo teda konkrétne máme monitorovať, ako ďaleko ste s implementáciou. Dobre, takže teraz dám slovo asi obom vám a potom môžeme to zhrnúť. Takže môžete začať. Ďakujem pekne. Ďakujem za aktualizáciu. Je zaujímavé dozvedieť sa, čo teda môžeme očakávať, že si na budúci týždeň prečítame k tomu bodu 3% a niektoré tie znepokojujúce znaky, ktoré vidíme. Takže výpočet monitorovania CVKX, tam sú tam je tých 5 kritérií, od krajín, ktoré sú úplne otvorené, až po krajiny, ktoré sú úplne zavreté a niečo medzi tým. No a niektoré tie veľmi e, včasné príznaky sú napríklad, keď e, vládni úradníci alebo poslanci jednotliví mm, vyjadrujú sa vo vzťahu k občianskej spoločnosti, napríklad, že sa potlačajú nejaké protesty a tak ďalej, ale toto nie je na nejakej systematickej úrovni, čiže niečo z toho môžu byť také prvé príznaky No a tu vidíme, ako som už povedala, veľmi si vážime možnosť eh, hovoriť tu a mať takúto otvorenú výmenu s výborom druhá. Ehm, pravidelne sme teda pozývaní vyjadriť sa, ale Takisto aj niektoré výbory mali dôležité diskusie o, o ľudských právach a tam teda nebola zastúpená občianská spoločnosť, čo vzhľadom na závažnosť diskusie mm, vzbudzuje obavu. No a potom niektoré organizácie, ktoré sa zameriavajú na podkopanie úlohy občianskej spoločnosti, tiež majú platformu v parlamente a mm, vidíme to teda ako určité také znepokojujúce e, znaky No a keď vidíme tento dokument, keď ho teda na budúci týždeň uvidíme, a tie závery rady, ktoré budú potom následovať, tak určite e, budeme mať veľký záujem tak s parlamentom aj s ďalšími inštitúciami hovoriť o veciach, o ktorých sa diskutovať dá, aby sme mali vzdelaný monitoring na obidvoch stranách, aby sme sa teda pozreli na niektoré veci ako prípadne že aby sme išli trošku do hĺbky v niektorých tematických oblastiach. No a my sme teda naozaj pochopili, že kde je dopad niektorých tých politík a e, ako sa to dá zlepšiť. No a takisto táto pravidelná výmena z DRUA e, o situácii v krajinách, ale aj o tematických oblastiach Takže keď ten dokument na budúci týždeň budeme mať, tešíme sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem a ďakujem, že ste sa s nami podelili o tie informácie. Ja som sa tiež tým pádom trošku zamyslela nad e, tým opätovným prečítaním si toho dokumentu a tej rozpravy k plánu na rok 2012 a k tomu novému. Takže mnohé veci, ktoré sme spomínali, tie boli v tom, tak povedať, záhlaví, alebo v tom úvodnom článku, a ten akčný plán eh, sa už venuje aktivitám, ale je, sú tam také širšie eh, prierezové otázky, napríklad týkajúce sa koherentnosti alebo mainstreamingu, univerzality, nedeliteľnosti práv, No a to sú veci, ktoré samozrejme sa nedajú veľmi ľahko zhodnotiť, ale je zaujímavé, že mnohé z toho, čo sme vtedy spomínali, sa teda presunulo do tejto úvodnej kapitoly. A neviem, či ešte máme čas sa k tomu vrátiť, ale určite by som privítala, keby sme o tom mohli diskutovať a ako to bude v praxi vyzerať. No a ešte by sme sa mohli vrátiť k otázke stratégie. Určite by sme privítali ďalšie diskusie v druhá a aj ďalej o tom, ako e, môžu byť rôzne konkrétne stratégie prijaté. Samozrejme, ten akčný plán nemôže byť iba špecificky pre krajiny alebo neutrálny. Videli sme napríklad Burundi, že to jednoducho išlo príliš rýchlo a nebola tam stratégia. Tá stratégia, tak povedať, zaostávala za vývojom možno kolektívne by sme to boli, mohli aj nejako zastaviť, tú krízu ľudských práv, ale možno je to niečo, čo sa môžeme trošku ponaučiť, aby sme trošku strategickejšie rozmysleli, aby sme vyvíjali tie scenáre. Všetko to začalo vlastne e, tým potlačením aktivistov za ľudské práva, potom to išlo proti médiám, tak sme sa dostali až tam, kde sme dnes. Čiže to je také ponaučenie, myslím si, že pre mnohých z nás, a pozitívne. Myslím si, že môžeme niektoré z týchto akcií podporiť stratégiou v teréne, napríklad Amnesty International v Spojenom kráľovstve a aktivisti za ľudské práva v Afganistane sa spojili, e, online spolupracovali na tomto verejnom dokumente a vypracovali nejakú stratégiu pre aktivistov za ľudské práva v Afganistane. Je tam zoznam konkrétnych aktivít, ktoré sa majú zrealizovať a mali sme pravidelné následné e, stretnutia, aby bolo jasné, aký je pokrok, e, čo sa dá zlepšiť. E, napríklad tam bola linka mm, nepretržitá, kde mohli zavolať. Čiže rozhodne takéto, takéto spolupra- takáto spolupráca je z dlhodobého hľadiska výkonná. Takže áno, tešíme sa na to, že si vašu správu prečítame, aj tie závery rády a dúfame, že to ukončí diskusiu na a teda respektíve, že to posilní diskusiu na všetkých úrovniach inštitúcií a že to všetkých vlastne popchne k tomu, aby začali konať, aby pokračovali v roz- diskusii s nami. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne aj e, za našu stranu, ďakujem obom vašim organizáciám, ostatným mimovládnym organizáciám v sieti aktivistov za ľudské práva, pretože vaša analýza, vaša e, reflexia je veľmi užitočná a naozaj veľmi od toho závisíme, e, keď vlastne diskutujeme tieto veci. Ďakujem pekne. Takže teraz schôdzu končím a bude zasadnutie rozšíreného byra. Ďakujem.